Eh, Dobre, takže vítam vás tu. dúfam, že všetci čo skoro prídu. program ste dostali k dispozícii. No a chcel by som vám, chcela by som vám povedať, že pani Vasiliu, komisárka, dnes bohužiaľ nemôže prísť, pretože v jej rodine eh, je, je úmrtie, no a preto príde na niektoré z ďalších eh, ďalších zasadnutí. Ja osobne mm, som spokojná, že nemusí ešte prísť, pretože začiatkom mája komisia poprvýkrát bude hovoriť o, prvých, o nových návrhoch programu, takže keď príde v máji, bude vedieť viac a my sa budeme môcť teda porozprávať o vecnejších veciach. Takže dúfam, že súhlasíte s programom zápisnice posledným zasadnutí máte k dispozícii a keď eh, máte nejaké námietky, tak eh, do večera ich môžete predkladať, inak bude, budú zápisnice prijaté. Ja by som chcela ešte pripomenúť, eh, že opätovne sa vysiela naše zasadnutie na internete. Nemáme pobalské jazyky k dispozícii, ani malštinu a švédštinu. Dnes môžeme medzi nami privítať Fabien von de Ville, s dlhými čiernymi vlasmi, ktorá je e, novou zamestnankyňou nášho e, sekretariátu. Prišla z výboru pre občianske slobody. Želáme veľa úspechov a spoliehame sa na jej prácu. Ako som už povedala, tak e, komisárka už prišla. Ona je zodpovedná za veľmi delikátnu tému, o ktorej sa medzi nami veľmi ohnivo diskutuje. Máme tu spravodajcov aj tieňových spravodajcov, e, ktorí dnes prišli, aby sme sa mohli na túto tému porozprávať. A je dôležité vyjadriť sa aj k programu komisie. No a dávam vám slovo, pani komisárka, by ste nás uviedli do problematiky. Som si istá, že sa môžeme tešiť na živú diskusiu. Nech sa páči, máte slovo. Thank you. Ďakujem pekne. Pani predsednička, Naozaj si cením toto pozvanie. Nede len o tie zásadné veci, ale pozriem sa trošku aj dozadu, naspäť, čo sme urobili za posledných pár mesiacov. A tiež sa pozriem do budúcnosti. Budem hovoriť o plánoch, ktoré máme pred sebou. Viete, že širokopásmový balík bol schválený v septembri minulého roka a v tomto balíku širokého pásma sú tri zásadné veci. Číslo jedna komunikácia v rámci širokého pásma, po druhé politika, politika a program um, rádiových spektier, to si zaslúži vašu pozornosť a potom uh, odporúčania do budúcnosti. Samozrejme, že sme kontakte, medzi tým som sledovala, čo sa vo vašom výbore deje, ako ste komunikovali s vonkajším svetom a viem, aké sú vaše stanoviska, pokiaľ ide o širokopásmovú komunikáciu a ďakujem za vašu podporu. Je to dôležité, s tým súhlasím, ale vy ste urobili výbornú prácu. Pokiaľ ide o rádiové spektrum a politický program v tejto oblasti, nemusím vysvetľovať, ako je to dôležité. Ako keby ste pápežovi vysvetľovali, čo je to Biblia. A, takže Rada a komisia musia nájsť praktický spôsob, ako napredovať v tom obsahu ešte stále je ťažké žiadať implementáciu, takže možno to nebude až také jednoduché. Plne chápeme, pani predsedníčka, otázky vášho výboru a chcem jasne povedať, že komisia plne akceptuje dôležitosť eh, spektier pre kultúru, vrátanie rozhlasového vysielania. Takže tu sa chápeme dobre. Medzi tým ma už poznáte, som pragmatická osoba a musíme sa podľa môjho názoru vyhnúť ideologickým konfliktom medzi rozličnými mediálnymi platformami a musíme umožniť širokému pásmu, aby zohrávalo svoju úlohu v oblasti kultúry a v oblasti videoobsahov a to je tiež aj forma mediálneho pluralizmu, ak mi to tak dovolíte povedať. Druhý legislatívny balík schválený minulý rok sa týka e, kybernetickej bezpečnosti a modernizácie ENISY. Nedávno sme analyzovali implementáciu nášho akčného plánu na rok 2009. To sa týkalo ochrany infraštruktúry citlivých informácií a oznámenie bolo zverejnené 31. marca. Budeme o tom diskutovať na konferencii ministrov v Maďarsku tento týždeň 14. a 15. apríla. Teraz k otázkám, ktoré, na ktorých máte priamy záujem. Počas výmeny názorov vo vašom výbore v novembri Rada múdrych predstavila svoju správu e, Nová renesancia. Táto správa e, predstavuj, po, prezentovaná komisii 10. januára 2011. Sú tam veľmi cené odporúčania o prístupe k kultúrnym obsahom, o digitalizácii, o praktických riešeniach. Takisto sa to týkalo mm, autorských práv online a to ma teraz privádza k Európeane. Veľmi pozitívny, pozitívna správa. Tá zbierka sa zvýšila na 15 miliónov prúkov a počet návštevníkov sa trojnásobil a mm, keď spomínam tieto čísla, tak e, musím povedať, že život je niekedy relatívny. Takže aby sme len vedeli porovnať, e, ako sme začínali a čo teraz sme dosiahli. Teraz ešte niekoľko veľmi zrušujúcich projektov. Mm, váš výbor sa zaoberá tým, o čo ide. Možno, že to nebudeme môcť urobiť dnes, ale pri nejakej inej príležitosti e, obsah mobilných aplikácií, mm, fyzikálna e, lokácia e, najbližších prvkov v Európeáne, tiež projekt o Prvej svetovej vojne, ktorý umožňuje občanom, aby si pozreli listy, pohľadnice a iné E, exponáty v rámci Európeány. Čiže znovu je to niečo, čo je bližšie k občanom. Ďalšia vec. Viem, že jedno z vašich detí, tak povediac, je to ochrana maloletých je to moja aj vaša srdcová záležitosť. Ehm, deti eh, sa učia nové technológii, eh, mm, učia sa nové veci, ehm, vládajú napríklad, používajú videá, takže musíme udržať krok s týmto vývojom, aby deti mali prístup k novým technológiám, ale boli zároveň aj chránené. Moji kolegovia pripravujú správu o implementácii odporúčaní 1998 až 2006, ktoré sa týkajú ochrany maloletých, pokiaľ ide o e, videohry e, v členských krajinách. Tu sa plne berie do úvahy rast sociálnych sietí a stavky online. Stále pokračujeme v, impl- v monitorovaní implementácií bezpečnejších princípov sociálnych sietí a rok 2010 bude, e, bol rokom podpory e, úzkeho dialogu s občianskou spoločnosťou <clears throat> ostatnými aktérmi. Týkalo sa to univerzálnych služieb, <clears throat> webovej neutrality, roamingu a čoskoro zverejníme obsanenie o, web, o internetovej neutralite. Tu sa potvrdí dôležitosť zachovania otvorného internetu, inovácií a takisto sa tu umožní riadenie služieb v roamingu. E, prídeme s návrhom 30. júna tohto roku. Pokiaľ ide o transponovanie, tak e, dva hlavné smery, to je vytvorenie BEREK 26. mája, to je termín pre telekomunikačný rámec ak je to potrebné, tak e, zahájime aj postup pri porušení pravidiel, e, ak sa dokáže nesúlad a to určite nie je pre vás prekvapenie. Ak niekto nerešpektuje pravidlá, tak e, nasledujú kroky. Komisia zdôrazňuje primeranú implementáciu smernice o audiovizuálnych mediálnych službách. Mm, je tu princíp pôvodu a jurisdikcie, tiež um, komunikácia v audiovizuálnej oblasti, ochrana maloletých. Mm, minulý mesiac sme poslali listy 16 členským krajinám, aby sme overili implementáciu smernice AVMS a možno, že bude druhé kolo listov. Polsko, Portugalsko a Slovinsko ešte musia mm, potvrdiť implementačné opatrenia a sú predmetom postupu pri porušení pravidel. Teraz e, prejdeme k ďalšej veľmi e, komplexnej oblasti výskum. <clears throat> Sme v strede obdobia 7. rámcového programu a rok 2011 je našim najväčším rokom. Máme k dispozícii 1,2 miliardy eur, pokiaľ ide o disponibilné prostriedky na výskum 780 miliónov. Um, to sme oznámili na konferencii ICT v septembri. Tiež uh, E, dozerám na projekty, pokiaľ ide o rozšírenie um, tých pozitívnych účinkov ICT, napríklad e, webová prístupnosť a aktívne starnutie a zdravie starnutie. Prvá udalosť bola zorganizovaná v novembri v parlamente. Ah, boli tu prezentované črty eh, prístupnej digitálnej televízie, ktorá umožní ľuďom, ktoré majú obmedzenú, ktorí sú handicapovaní určitým spôsobom, aby mali prístup k informáciám, aby vedeli navigovať v rozličných obsahoch a využívali všetky potenciály digitálnej televízii. V novembre, novembri spolu s kolegom Johnom Dalim eh, sme zahájili eh, prvý Prvé pilotné Európske inovačné partnerstvo, pokiaľ ide o aktívne a zdravé starnutie, EIP, sa zameriava na to, aby do roku 2020 ľudia žili dlhšie, nezávisle a mali, boli dobrého zdravia. To si vyžaduje partnerstvo medzi nami a tými, ktorým, ktorých toto partnerstvo zahrňa. <clears throat> To nám to nás priblíži k viacej k občanom. Tiež je tu akčný plán elektronické vládnutie 15. decembra 2010. To bolo schválené a to umožní občanom a podnikom, aby skutočne využívali jednotný trh. Akým spôsobom? Tak, že verejné služby budú na dosah e, občanom a podnikom a tým sa im umožní plne využívať elektronické verejné obstarávanie, Tiež musíme začať pripravovať nasledovníka FP7, spoločný strategický rámec a mnohé z týchto tém sa preskúmajú na zhromaždení o digitálnej agende, ktorá sa uskutoční 16. a 17. júna tohto roku v Bruseli. A ja dúfam, a teda chcem vás pozvať, aby ste sa v čo najväčšom počte zúčastnili. Bude to veľmi zaujímavá udalosť, keď hovoríme o štruktúre, tak um, predstavíme možné kroky v roku 2012. E, to je kľúčový rok pre konkrétne projekty, podľa mňa, ak chceme splniť naše ciele. Um, a naše ciele splniť musíme. Z krátkodobého hľadiska chcem požiadať o vašu podporu, pokiaľ ide o pozitívne odporúčania e, Rady múdrych a predstavila som vám e, to, ako môžu naše spoločnosti profitovať e, z e, týchto investícií. A tento účinok sa môže až z 10 násobiť a preto musíme mať spolu s parlamentami aj s ministrami prehlbený dialog pre parlament a komisiu Európeána je absolútne jasná, ale ešte stále si nie sme istí 100% diplomatickou komunikáciou, teda aby ľudia mimo našich kruhov uznali Európeanu tak, ako by si to zaslúžila, mali by z toho tiež profitovať. Čiže ešte stále veľa práce, darí sa nám dobre, ale musíme urobiť viac a Európeána môže dosiahnuť ten najlepší výsledok jedine s našou spoločnou snahou a podporou a o to vás tu žiadam. Chceme navrhnúť nový finančný model v roku 2012. E, tiež by sme mohli revidovať odporúčania z roku 2006 o digitalizácie a internetovej prístupnosti kultúrnych materiálov a digitálnom mm, mm, archivovaní vo svetle teda tohto posledného vývoja. Tiež chceme podporovať zo širšieho hľadiska využívanie informácií verejného sektora. Chceme mať modernizovaný rámec v roku 2012, no a medzi tým komisia a členské krajiny môžu byť príkladom, takže mm, ešte to nie je možné. <clears throat> Táto dátová platforma je otvorená na európskej úrovni. Komisia má predbežné výsledky štúdií o digitálnej agendy, pokiaľ ide o európske filmové dedičstvo a potom budú nasledovať verejné konzultácie a pracovné skupiny, potom predstavíme opatrenia vo filmovej oblasti, bude tu tretia správa o aplikácii odporúčaní o filmovom dedičstve z roku 2005. To by malo byť hotové v roku 2012. V júni 2010 ste nás požiadali, by sme analyzovali politické aspekty internetu vecí. <clears throat> Európsky parlament takto stanovil tempo na to, aby sa vytvorili podmienky internetu vecí, ktoré by stimulovali trh a chránili občanov. Naše posledné oznámenie o um, dohode o tom, že sa zlepší rádiová frekvencia a identifikačné nástroje, aby sa uh, Eh, chránilo súkromie, je toho dôkazom. Minulý týždeň som pod, podpísala dobrovoľnú dohodu s priemyslom, občanskou spoločnosťou, ENISou a európskymi národnými organizáciami na ochranu dát, aby sa vytvorili nové usmernenia pre všetky spoločnosti v Európe, aby sa riešili otázky súkromia a ochrany dát. Týka sa to rádiovej frekvencie a identifikačných nástrojov. Takže toto RFID je prvý dokument svojho druhu v Európe. Bolo to, tak povediať, historické stretnutie a to bolo aj stimulujúce, že na začiatku táto skupina začínala veľmi ťažko. Každý sa držal svojich vlastných línií, no a v konečnom dôsledku um, táto práca bola vykonaná veľmi dobre. A tu sa dokázalo, aký veľký je to úspech. A neboli tam nejaké výrazné nezhody. Tiež chceme navrhnúť špecifické e, opatrenia ICT v rámci jednotného trhu, aby sme e, riešili EID, e, aby sme podporili tento zákon o jednotnom trhu. Je to pre nás veľká priorita a je to jeden z pilierov aktu o jednotnom trhu a môžeme dokázať, že sme spojení s každodenným životom e, ľudí, keď hovoríme o jednotnom trhu. To je jedna z tém, ktorá dokazuje, že toto funguje, tieto systémy umožňa občanom využívať verejné služby v zahraničí, pre obchodné alebo mm, súkromné účely, aj keď sú mimo krajiny. No a o to ide, keď hovoríme o jednotnom trhu, o digitálnom jednotnom trhu že hranice v podstate už neexistujú a mm, mm, tie identifikácie EID a podpisy fungujú. My pod, poskytujeme teda takúto možnosť. Pokiaľ ide o digitálnu agentu, komisia hľadá ďalšie pozitívne aspekty interoperability. Chceme zlepšiť eh, štandardy a tiež chceme nájsť možné opatrenia, aby sme definovali eh, minimálne série e, dát o pacientoch, ide o interoperabilitu záznamov e, o pacientoch, ktoré by mali byť e, k dispozícii v členských krajinách. Rok 2012 bude rokom ukončenia našej práce o analýze a vypracovaní akčného plánu zastrešeného stratégiou European Cloud Computing Strategy. Je to teda mm, neobmedzený zoznam iniciatív a chcela by som povedať, že mnohí z vás e, sú napojení ne, nečakanými spôsobmi. Spája nás kultúra a naše spoločenstva a ICT sa nikdy od tohto oddeliť nedá. Otvorený prístup, e, internetová neutralita, verejné služby, rádiové, rozhlasové vysielanie, sociálne siete, elektronické vládnutie, súkromie, bezpečnosť e, a tiež e, obsahy, ktoré sú generované občanmi, budú zohrávať svoju úlohu. My im teda ponúkame integrovaný názor na to, čo robíme a Dúfame, že získame e, nejaké stimule aj od vás a cením si otvorenosť v tejto oblasti, pretože ide o veľa. Čas nie je na našej strane, musíme sa ponáhľať a musíme urobiť maximum preto, aby sme splnili e, väčšinu toho, o čo nás žiadate. Ďakujem pekne, pani Krus. No a teraz otváram diskusiu na tomu širokopásmovému spektru. Pani Kamer Ever, nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ďakujem veľmi pekne, pani komisárka, za vaše úvodné slova. Isté vás neprekvapí, eh, že sa budem venovať eh, programu eh, radiového spektra. Ja súhlasím s vami, keď tvrdíte, že treba vnímať túto vec pragmaticky. Ja podporujem pragmatizmus, no a Nemyslím, že toto je nejaká ideologická konfrontácia. Ide o rôzne záujmy a treba ich dostať do rovnováhy. To musí byť našim cieľom. A my sa ešte zhodneme aj na tom, že budovanie širokopásmových sietí súvisí s prístupom ku komunikácii a informáciám. A napriek tomu však vieme, že sme sa ocitli v situácii, je klasický rozhlas z dlhodobého hľadiska, potrebuje ďalšie frekvencie. No a preto naše stanovisko vo výbore bolo také, že nemôž, nemusíme, uh, eh, otvá, nemusíme otvárať dvere pre digitálnu dividendu 2, pričom vieme, že mnohé členské štáty ešte nezačali a nespustili digitálnu dividendu 1. No a preto v tomto výbore aj vo výbore ITRE boli predložené návrhy, aby lehota eh, pre digitálnu dividendu 1 bola predložená až do roku 2015, no a len tie členské štáty, ktoré budú schopné, tak majú dodržať ten pôvodný dátum 2013. No a preto sa my snažíme a naša otázka je, prečo už teraz začína s digitálnou dividendou 2, pričom vieme, že to je práve tá oblasť, ktorá sa veľmi týka televízie a rozhlasu a nielen verejnoprávnych, ale aj súkromných staníc. A napríklad vo Francúzsku 80 sa ešte stále prenáša digitálne terestriálne, tak je dôležité vedieť, aký dôležitý, aká dôležitá je táto oblasť. No a pre nás je to tiež neoddeliteľná alebo dôležitá súčasť mediálneho pluralizmu a informačnej slobody. No a myslím, že je tiež našou zodpovednosťou chrániť to minimálne tak dlho, pokiaľ vieme, že pokiaľ to bude potrebné. No a preto by som vám bola veľmi vďačná, keby ste túto pozíciu ako komisárka aj v ďalšom priebehu programu rádiového spektra zohľadnili. A rovnaká vec platí pre problematiku e, bezdrôtových mikrofónov. Pre nás je to veľmi dôležité. Vieme, že mnohé obecné divadla majú obrovské problémy. V Nemecku sme to už zažili situácia alebo skutočnosť eh, nebolo vopred dohodnuté, kto, akým spôsobom a v akej výške je zodpovedný za kompenzácie. No a v súvislosti so situáciou v Nemecku s digitálnou dividendou 1 sa môžeme poučiť. No a v programe pre rádiové spektrum by sme mali uviesť, že dopredu treba vyjasniť, kto v akej výške, akým spôsobom zodpovedá za kompenzácie alebo nákup nových eh, bezrútových eh, mikrofónov, tak aby sme sa nedostali do takej situácie, ktorú práve zažívame v Nemecku, kde krátko po aukciách eh, nikto sa necíti zodpovedný, no a divadla bolo ponechané na pospas osudu, vieme, keď to vieme, ako sú na tom obce, ako aj nezávislé divadla. Nemajú jednoducho prostriedky aby to dokázali len tak vyriešiť. Takže preto je dôležité a správne, aby sme tam jasne napísali, že dopredu treba napísať, ako sa to má riešiť. No a preto by ma zaujímalo, do akej miery ste ako komisárka ochotná a schopná tieto pre výbor pre kultúru, tieto dva centrálne body zohľadniť. No a zaistiť na jednej strane problémy pre verejnoprávny rozhlas, ale aj pre využívanie bezdrôtových eh, telefónov. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Pani Ferhajen. No, pani Krus, ja vám chcem tiež veľmi pekne poďakovať eh, za to, že vystúpite a za to, že ste vystúpili k tomuto bodu v našej diskusii. Nechcem opakovať to, čo povedala Petra, pretože e, myslím, že všetky e, politické skupiny sme, si vo výbore, sme sa vo výbore zhodli. Ja by som chcela zdôrazniť, že to nie je o nejaký ideologický prístup, e, ale skutočne o to, ako frekvencie, ktoré sú obmedzené, je len určité spektrum, ako ich čo najlepšie využiť. Momentálne rozhlas ešte stále najefektívnejšie sa šíri kultúrne e, informácie, politické obsahy digitálno-terestriálnymi sieťami, pretože mobilná širokopásmová sieť to nedokáže. Ak potrebujeme vytvárať spojenie jednak jednej, tak ak by sme to chceli chceli terestriálne vysielanie rozhlasu e, prenášať širokopásmové vysielanie, tak to nie je. E, tak to nejde jednoducho. Dnes hovoríme o e, sieťovej neutralite a telekomunikačné podniky sa snažia zrušiť túto neutralitu na to, aby niektoré služby boli prenašané privilegovane, pretože dátová kapacita, ktorá sa prenáša v videách, je veľmi veľká. No a služby, ktoré sú, sa už dnes ponúkajú, no čiastočne ani nemôžu byť využívané. Takže chceme, aby chceme, aby digitálne, digitálne terestriálne siete nahradilo širokopásmové pripojenie. No a to treba vidieť v kontexte a musíme sa tiež venovať pokroku e, optických vlákien. No a v mnohých prípadoch, kde e, takéto káble ešte nie sú položené, je to problém, pretože z dlhodobého hľadiska e, tie objemy údajov budú neustále rásť, no a z dlhodobého hľadiska ešte najlepšie idú, sa prenašajú v kablo zo sklených vlákien, no a ak sa nám podarí zabezpečiť alebo vytvoriť takúto sieť, tak e, to bude, to bude najlepšie. No a ešte jednu vec chcem zúrazniť, Nejde o ideologickú debatu, ale skutočne o to, čo je z pragmatického hľadiska. Teraz som dobre, no a 7 sieť ešte podľa mňa nie je e, v takom stave, aby zodpovedala niektorým želaniam. Frekvencie sa využívajú, využíva ich rozhlas, mobilné mikrofóny, máme mnohé ďalšie oblasti, kde ešte nie je jasné, ako má vyzerať to vyrovnanie. Takže v oblasti 800 siete máme predsa ešte mnoho skúseností, mnoho nepreskúmaného, takže prečo sa nepoučiť a potom štrukturovaná previerka na základe e, siete, na základe skúsenosti e, z 800 siete, no a potom môžeme aplikovať, aplikovať ďalšie, ďalšie kroky, no a e, ďalej siete nepozostáva len zo 700 stovkovej a 800 frekvencie. Skutočne treba hľadať možnosti aj v iných eh, frekvenčných oblastiach. Prečo by aj telekomunikační operátori ich nemohli využívať? No, najskôr treba, treba zhromaždiť skúsenosti, aby sme v, ďalšom, v ďalšej fáze ich dokážali, dokázali využiť a preniesť do, do reálneho života. Ďakujem pekne, vážená pani predsednička. Ďakujem veľmi pekne, pani Krus, za to, že ste dnes prišli medzi nás. No a že ste nás a tak podobne informovali. Sú to všetko veľmi dôležité informácie pre budúcnosť našej práce, ale aj pre budúcnosť našich občanov. Ja by som sa chcela sústrediť na tri otázky, ktoré tu zazneli. Poprvé, ochrana neplnoletých, a ďalej otvorenosť siete a dopadová štúdia internetu veci. Ja nechcem teraz eh, alebo neočakávam, že odpoveď, zodpoviete všetky otázky, pretože to je veľmi veľa, ale od komisie, tak ako zvyčajne, očakávam informácie z fóra pre jedne internetu. No a tieto tri body budú na programe diskusí fóra. No a preto myslím, že je dobré, aby sme sa aspoň jednému bodu, napr- napríklad eh, ochrane maloletých venovali, venovali, venovali, takže výsledky opatrení, ktoré boli prijaté a hodnotenie a analýza výsledkov. Rovnako platí to pre siete a vy ste už povedali, že je hodnotenie eh, cieľov internetu, eh, cieľov a názorov, čo sa týka rádiových frekvencií. No keď budeme mať všetky tieto informácie, tak eh, v momente, keď začne svoju činnosť internetové fórum a budeme mať tie informácie, no tak to bude dobre, pretože so záujemcami budeme môcť detálne o tom hovoriť. Ďakujem pekne. Dobre, ďakujem pekne, pani predsednička. Ja podporujem eh, všetko, čo povedala Petra Kama, Everta a Sabine k politike spektra, takže to nebudem opakovať, ale samozrejme rada by som si vypočula odpovede eh, niečo k vášmu prístupu, pani komisárka. Chcela by som sa eh, sústrediť na Európeánu. Zástupcovia Boro povedali, že chcú jasný právny základ, jasný postup. Takže aká je tu situácia? Vy ste povedali, že pekne, že teraz sa 50 miliónov položiek je digitalizovaných. a Veľký problém eh, je však, eh, ako propagovať Európeánu. Takže aké sú vaše návrhy k tejto veci? No a ďalej, vy ste povedali, že by ste chceli otvoriť Európeánu občanom a hlavne mládeži, aby lepšie prepojený, aby bola známejšia. Takže ako to urobiť, Bude to nejaká špeciálna eh, stránka? Alebo ako, ako to chcete zrealizovať? Ďakujem pekne. A teraz pani Kláke. Ďakujem pekne. Ďakujem pani Krus, že ste prišli. Keď hovoríme o digitálnej agende, tak čo sa týka môjho volebného eh, obvodu, tak eh, najväčší problém je prístup pretože je tam veľa videckých oblastí. Takže ako budeme financovať šírenie širokopásmového pripojenia, no a kde káblové pripojenie nie je možné, tak mobilné siete musia byť prioritou. No a ešte, ešte nejaké vaše osobné myšlienky k tomu, ako využívate vzdelávanie ako e, nástroj proti, v boji proti nelegálnemu e, sťahovaniu, ako e, ľudí vzdelávať o právach duševného vlastníctva, pretože to má veľký dopad na kultúrny priemysel. Ďakujem pekne. Dobre, ešte jedna posledná prímovienka, pani Kosta. Ďakujem za tú širokú a zaujímavú panorámu, ktorú ste nám poskytli. Myslím si, že niekoľko e, relevantných vecí už zaznelo, ale určite e, centrálnou témou e, toho širokopásmo, tej širokopásmovej oblasti. To už spomenula kolega Kamar Evert. A ja by som chcela k tomu dodať ešte tri body. Prvou témou je, že onedlho sa budeme zaoberať smernicou na e, tému komplexných e, autorských práv. Prednedávnom ste vy hovorili o e, boji proti pirátstvu, o tom, akým smerom sa chceme v Európe v tomto smere vydať. Je to veľmi citlivá téma, pretože je jasné, že ak chceme chrániť kultúrne, kultúrnu tvorbu, a možnosť, e, aby e, vlastne autory e, pomocou svojich nových produkcií mohli na seba zarobiť v kreatívnom sektore, ktorý vlastne je veľmi, veľmi široký. Tam je potrebné, aby európsky priemysel Um, sa vlastne zmieril s tým, že 30 jeho ziskov um, mu ukradnú, ukradne piráctvo um, na internete. Takže treba sa zaoberať eh, týmito citlivými eh, bodmi. A takisto treba mať na pamäti aj eh, mm, tú nekalú činnosť v eh, kybernetickej oblasti. Viem, že komisia sa tým už zaoberá. Potom eh, digitálne, digital gap, digitálna priepasť. Viem, že podporujete aj programy v oblasti e-citizenship, vzdelávania občanov, tých občanov, ktorí momentálne vôbec nie sú e, zapojení dobre do, e, do, do spoločnosti a do systému vzdelávania. Bolo by dobre to prepojiť s e, školami pre deti a so vzdelávaním dospelých, so vzdelávaním ľudí, ktorí sú znevýhodňovaní. A tretí, tretí bod Pred chvíľou ste e, spomenuli e, tie tri dôležité e, línie, ktorými sa treba zaoberať témou napríklad bezpečnosť v kybernetickej oblasti. Spomenuli ste teda priority, na ktoré sa môžeme aj my ako parlament sústrediť v tejto oblasti, ale ja by som sa vás chcela spýtať niečo, na tú delikátnu tému eh, hazardných hier. Zabúda sa na ne, ale rozširuje sa prístup eh, k takejto možnosti, eh, k týmto hazardným hrám. Takže ako by sa to dalo vyvážiť? Iba chcete ísť cestou autoregulácie alebo možno budete e, vyžadovať e, skôr silnejšiu ochranu e, osôb, ktoré sú obzvlášť zraniteľné, teda nielen mladistvých, ale obzvlášť zraniteľných vrstiev obyvateľstva. Skutočne si želáte vystúpiť? Nie. Dobre. Takže, pani komisárka, máte slovo. Thank you for... Ďakujem pekne za vaše jasné ehm, otázky, ktoré eh, naozaj zachádzajú do hĺbky. Pochopila som to vaše posolstvo. Eh, skutočne tam nejde o ideologické eh, záležitosti. Ja som za to vďačná. Keby sme sa zabrali ideologickými otázkami, eh, vyžadovalo by sa veľa času a naozaj eh, ten nemáme. Ide tu o Európu, ide tu o istotu aj pre tých, ktorí pôsobia v týchto sektoroch. A samozrejme napokon ide o občanov. Čo by som chcela zdôrazniť je, že program jasne nepodporuje kultúrne eh, ciele, Eh, teda eh, týkajúce sa eh, vysielateľov rozhlasu. Takže keď hovoríme o rámci, re, revidovaný rámec sa nezmenil. To poprvé. A potom členské štáty môžu podporovať kultúrnu a jazykovú rozmanitosť. Ja dúfam, že tu nie sú žiadne otázniky týkajúce sa pluralizmu médií alebo slobody médií z mojej strany. Ja niekedy e, možno e, s neveľkým uspokojením hovoríme o e, tej, tej maďarskej otázke, ale to neznamená, že by som bola proti pluralizmu a slobode prejavu, ale je to preto, že sa vlastne, že sa musím chopiť všetkého, čo vlastne z právnej stránky tu platí a niekedy je potom zložité nájsť nejaké východiska. Takže pokiaľ ide o oslobodenie, e, uvoľnenie teda to 800-kového pásma, všetci sme sa e, e, dohodli na tom, zhodli na tom, že je veľmi dôležité posilňovať mobilné široké pásmo, zabezpečiť internetový prístup v odľahlých oblastiach a našim občanom a podnikom by sme mali poskytnúť vysokokvalitný prístup k internetu a Európa nemôže za, zaostávať za inými regiónmi. Tu neexistuje žiadne nepochopenie medzi nami ani e, nejaké odlišnosti, kde e, naše cesty sa môžu trošku odluč, odličo, odlišovať potenciálne je, že vy hovoríte, najprv nám dáte 100% istotu, až potom o tom môžeme diskutovať, tak povediac. Môj pohľad je, že sa musíme e, pohnúť ďalej a to niekedy znamená aj obťažné rozhodnutia, ktoré treba e, rýchlo príjmať. Takže aj v tejto oblasti čas nerieši všetko zázrakom. A preto, pani predsednička, by som chcela navrhnúť, aby e, sme teda vypracovali určité výnimky, pokiaľ ide o uvoľňovanie 800-kového pásma. Som si vedomá, že v určitých členských štátoch je nemožné prijať rozhodnutie, nuž, no ale možno je možné prijať rozhodnutie, ale ak váš sused, e, ktorý je mimo EÚ, ešte nie je pripravený pre takéto riešenie, tak jednoducho potrebujete niekedy trochu viac času. Takže ja nehovorím, že to musí byť rok 2013, Eh, bez výnimiek, môžu tam byť výnimky, ale musia byť skutočne dobre odôvodnené. Takže neznamená to, že by sme vlastne z nejakého sektora vyberali e, e, tento, toto široké pásmo. Nie je to prázdne pásmo, využíva sa, sú tam organizácie a e, teda vysielateľa, ktorí ho využívajú. ako ich eh, spôsob eh, eh, fungovania, podnikania a presunutie tohto pásma z jedného sektoru do druhého smerom na mobilný internet. To nie je spôsob, ako ja chcem postupovať. Ide tu o vyváženie budúcich potrieb. O to mi ide. Takže chceme sa zaoberať tým, o čom bude budúcnosť a čo bude potrebné vykonať. Vy ma žiadate, aby sme postupovali jasne, to je potrebné, inak sa nám problémy e, tu budú zhromažďovať. Takže pre mňa tu naozaj ide o vyvažovanie našich budúcich potrieb a nemali by sme e, zapútať na obrovskú dôležitosť internetu. Na jednej strane. Internet e, skutočne je niečo veľmi dôležité, čo nás e, prepája aj s občanmi a ich e, potrebami. Takže pokiaľ ide o internet, e, tu je naozaj potrebné aj podporovať kultúrnu produkciu a podporovať kultúru na celom svete. Takže pokiaľ ide o mňa, mali by sme monitorovať, ako sa spektrum využíva, aby sme aj zabezpečili efektívne využívanie spektra. A vy právo hovoríte, že ide aj Ide, ide vlastne o všetkých zainteresovaných e, v tejto súvislosti. E, každému pomôže, ak e, teda bude sa spektrum využívať efektívne. Je to naozaj nutné a naozaj ma prekvapuje, prekvapujú všetky tie očakávania spojené napríklad s potenciálnym využívaním internetu a o čo tu ide. Je to len začiatok tsunami, tak povediac, toho, čo sa ešte môže stať. Aj v priebehu troch mesiacov je takmer e, nemožné e, vlastne e, predstaviť, by bolo nemožné nepredstaviť to, čo sa môže stať realitou. Takže toto by bola taká moja prvotná odpoveď, takže budeme postupovať opatrne. Ja naozaj e, e, žiadam e, každého, aby si uvedomoval, aby pozoroval, že naozaj budeme postupovať podľa kritérií efektivity. Tam, kde budú možné výnimky, tam ich udelíme, ale naozaj musia byť veľmi dobre odôvodnené, odargumentované a tu myslím predovšetkým na e, krajiny, e, ktoré susedia s nečlenskými štátmi EÚ. Ale som pragmatická teda v tom, čo som spomenula, takže odôvodnené výnimky. Yes. I'm just jumping to a couple of issues. A ešte pár tém, Eh, keď hovoríme o neutralite eh, sieti, tak eh, myslím, dosť bolo zrejme z môjho prejavu minulý rok, keď som hovorila o príslušnom samite, že chcem pracovať na základe dôkazov. Do a až potom budeme vypracovať, ďalš- vypracovať ďalšie e, e, regulačné e, kroky. Pokiaľ tieto nebudú dostatočne podložené, tak nechcem k ním prispovať. Ak budú podložené, tak budem prvá, ktorá sa bude zasadzovať za väčšiu reguláciu. Takže budem potrebovať dôkazy, že sú veľké problémy týkajúce sa konkurencie v tejto oblasti pokiaľ ide teda o poskytovanie a poskytovateľov internetu. Zatiaľ tu nie sú dostatočné dôkazy. Ak budú, tak e, budem e, e, váša, tak povediac. Zatiaľ nemáme takéto dôkazy. Ak bude teda treba konať, tak pôjde napríklad o otázky ako transparentnosť, konkurencieschopnosť, ďalšie opatrenia, nediskriminačné opatrenia, pokiaľ ide o poskytovateľov internetu, transparentnosť. Čo je dôležité vám spomenúť, Jeden z vás spomenul veľké investície, ktoré sú potrebné e, na to, aby sa spustilo široké pásmo. Spomenuli sme to už v súvislosti s digitálnou agentou. Hovoríme o 200-300 miliardách eur. Nebude, e, nebudú potrebné zajtra, ale nie je to malá suma peňazí. A každý čaká, e, že ten druhý niečo urobí. Je tu teda viacero strán, ktoré sú zajavované do tohto procesu. A my zatiaľ nie sme aktívni a treba si uvedomovať, že ako Európa strácame na globálnej scéne kvôli tomu pozíciu. Chcela by som zdôrazniť, e, že by sme si mali byť vedomi toho, že východ do e, azijskí výrobcovia práve produkujú e, Eh, všetky tieto veci, ktoré zabezpečujú eh, online prístup. Pozrieme sa na západ, Silicon Valley, tam eh, poskytovateľia obsahu sú veľmi aktívni. A ak nebudeme aktívni my, ktorí kupujeme veci z oboch strán a nevyužijeme naše výhody, ktoré nám tento proces môže poskytovať, tak si uškodíme. Takže ja som e, pozvala e, e, riaditeľov telekomunikačných firiem a ďalších zaujímavých potom poskytovateľov obsahu. Ďalšia skupina, ktorú som pozvala, boli vysielatelia a ďalšou skupinou boli výrobcovia. Tieto štyri skupiny som si pozvala. Spoločne sme si sadli na najvyššej úrovni aj Steve Jobs E, vlastne online sledoval naše zasadnutie a e, teda bolo mi povedané, že je to na mne. Ja, pod, podľa mňa ja nie som ten, e, kto teda vlastne manažuje európsky, európske podniky. Je to na riaditeľoch európskych podnikov. O nich, o nich o ne, o ne ide, ide o ich budúcnosť. Je to teda na riaditeľoch týchto podnikov tí eh, by mali diskutovať o tom, eh, o čom eh, to je. Je Sú potrebné kreatívne prístupy, nové biznis modely. Mňa nezaujímajú tie staré modely, tie nie sú riešením preto, pred čím momentálne stojíme, takže potom sa spolu stretneme na základe niečoho nového, diskutujme, o čo ide, ale nemal by tu byť potom už len zoznam vašich e, e, očakávaní, ale aj z vašej strany by mali prísť e, nejaké návrhy, kreatívne biznis modely a podobne. Takže o tomto sme sa rozprávali a 3. júla sa stretneme opäť a zistíme, či to funguje. Takže o čo tu ide? Nehovoríme len o e, káblovej technológii, optickej, o satelitoch, e, Ide tu naozaj o diverzitu celého tohto koša a to sa týka všetkých zainteresovaných eh, strán a nemôže eh, zaplatiť sumu iba jeden z hráčov a okrem toho ani času nie je dosť. Takže napokon, keď eh, hovoríme o ekonomike a agende Európa 2020, Treba si uvedomiť, že toto je inteligentný spôsob, ako vyriešiť tento aspekt rastu ekonomiky a vytvárania pracovných miest. Takže počkáme si na toho 13. júla a potom vás určite budem informovať, ako dopadlo to stretnutie na vysokej úrovni. Som si vedomá, že ak nebudeme úspešní, tak ja budem musieť konať. Ale to by bola naozaj tá posledná e, možnosť. Myslím, že to môžu urobiť lepšie e, e, tí e, s kreatívnymi novými prístupmi. A pokiaľ ide o piráctvo, intelektuálne vlastníctvo, a to je tiež prepojené s Európeanou. Európeana tu sa trošku zdráham povedať, že je o veľký úspech. Double attribute to je naozaj veľmi dobré, ale jedno storočie ešte nie je pokryté Európeanov, e, pretože sme nevyriešili ešte problém e, práv duševného vlastníctva. Nie je to e, trošku hlúpe, ak to takto môžem vyjadriť, neviem to vysvetliť občanom. Samozrejme je dobré pozerať sa do minulosti, ale minulé storočie, ktoré je mnohým ľuďom také blízke a je také fascinujúce pre mnohých eh, ľuďoch, ľudí nie je k dispozícii v Európe. Nie. Takže tento problém musíme vyriešiť a ja úprimne dúfam, že nielen eh, teda pôjde o otázku pirátstva. Pirátstvo samozrejme je, je eh, ilegálne a musíme proti nemu bojovať, ale ak nebudeme riešiť tento problém, budeme riešiť iba dôsledky, tak e, myslím, e, že to potom bude veľmi ťažké. Treba sa naozaj e, venovať problému pri zdroji. Takže o čo ide? Ide tu naozaj oveľa, preto sa musíme zaoberať touto témou. A to, čo je fascinujúce, pokiaľ ide o technologický rozvoj, je, že e, medzi časom sú tu skupiny umelcov a autorov, ktorí e, sa tým e, zaoberajú takým spôsobom, že využívajú tieto nové možnosti a informačné nástroje a títo potrebujú e, okamžite odpovede. Takže nehovoríme o tých veľkých hviezdách, hovoríme o tých, ktorí len začínajú, ktorí naozaj e, kvalitný obsah e, poskytujú a mali by sme im pomôcť. A právny základ Európeány. O čo tu ide pre mňa momentálne je že nielen potrebujeme e, solidné východisko pre financovanie Európeany a nede tu len teda o diskusiu euro, e, o právnom základe, ale aj ide o vyriešenie otázky financovania um, pre budúcnosť. A potom by sme mali vlastne začať s podporou Európeany vo veľa širšom rámci Mali by sme vysvetľovať, o čo ide. A digitálna, e, digitálny, e, digitálna gramotnosť. Som si úplne vedomá, že musíme viac e, komu- komunikovať o témach ako Európeana, urobiť ich atraktívnejšími príslušné e, e, skupiny, s ktorými spracujem, e, naozaj poskytujú veľmi kvalitné vstupy. Som im za to veľmi vďačná a som veľmi vďačná Európskemu parlamentu, aj rade za to, že naozaj spolupracujú úzko s komisiou v mnohých týchto oblastiach, aj teda pokiaľ ide o vypracovanie nových programov, ktoré sa majú rozbe- rozbehnúť. I did my utmost somebody not satisfied? Ostal niekto neuspokojený? Takže Helga. Samozrejme, všetci tu vieme, ako veľké sú tieto problémy a že nie je jednoduché nájsť dobré e, riešenia pre e, diela, ktoré sú chránené, e, pokiaľ ide autorské práva a ide o ich spustenie v Európeáne ale ako povedala Corinne e, išlo o e, právny základ. Ide teda o to, ako, ako postupovať v tejto oblasti a aké sú tu nápady. I'm pushing my colleague and together we are at... Tlačím na svojich kolegov. Teraz e, vieme, že ide o viac a dúfame, že aj jednotný trh, aj s tým spojené návrhmi, na ktorých budeme pracovať. Toto všetko je potrebné, aby sme vyriešili e, tieto tieto problémy. Malo by to byť e, dokazateľné a malo by to byť e, bezpečné a dúfame, že už čoskoro to bude e, tu ten ďalší viditeľný krok. V poriadku. Nie sme tu posledný krát. Nemyslím si, že do budúceho razu, kým prídete, všetko sa vyrieši. Môžete s nami počítať, že budeme tak netrpezliví, ako by sme mali byť, ako by sme mohli aby sme mohli spolupracovať. Ďakujem pekne, pani komisárka, viem, že sa ponáhľate. Ďakujem, že ste prišli. Uvidíme sa na budúce a veľa šťastia vo vašej práci. So, No a prechádzame k bodu 5 nášho dnešného programu. A jedná sa o agenda alebo program pre nové zručnosti a nové pracovné miesta. Všetko, čo je dôležité v rámci stratégie Európa 2020, európsky príspevok plnej zamestnanosti. Naša najmladšia členka, pani Nevedalová, sa zaoberá touto témou a chcela by vám e, nás uviesť e, do problematiky jej práce. Takže nech sa páči, pani kolegyňa. Thank you very much. First of all, I would like to say that this generation of the young people Ďakujem pekne. Aby som chcel najskôr povedať, že táto generácia mladých ľudí je najlepšie vzdelaná, ale najhoršie zamestnaná. A je to otázka, ktorú si kladie každý mladý človek, či má dostatočné kompetencie na prácu, ktorú si hľadá, alebo či má kompetencie na to, aby si našiel prácu a toto. Mohla by som vás prosím prerušiť Eh, sťažovali ste sa, že nie je Slovenčina, teraz máte k dispozícii Slovenčinu. Takže nech sa... Budem pokračovať po slovensku. <laughs> um... Ehm, Čiže každý mladý, každý mladý človek sa za, zaoberá tým, že či má naozaj ten, ten, tie správne vzdelanie, to správne vzdelanie a tie správne schopnosti na to, aby získal prácu, ktorú chce. A preto podľa môjho názoru je najdôležitejšie určite začať tým, že potrebujeme naozaj e, práve v tomto momente veľmi dobrú spoluprácu ministerstva e, práca, ministerstva e, školstva v každej jednej krajine, ale takisto aj na európskej úrovni aby sme vedeli určiť, eh, aké zručnosti a aké skúsenosti budú mladí ľudia alebo ľudia, ktorí budú hľadať prácu v budúcnosti, ktoré skúsenosti a zručnosti budú potrebovať takisto je veľmi dôležité možno si aj pripomenúť e, fakt že keďže nám populácia v európskej únii starne e, možno je dôležité zaoberať sa trošičku okrajovo aj tým, že budeme viac potrebovať e, skúsenosti a zručnosti v oblasti zdravotníctva, pretože naša populácia starne a budeme potrebovať napríklad viacej sestričiek, čiže netreba zabudnúť, že budeme musieť podporiť aj tento sektor. Určite zručnosti, ktoré ja si myslím, že sú najdôležitejšie a ktoré budú vždy treba aj v budúcnosti, určite eh, sú to informačné technológie, čiže každý bude musieť byť veľmi dobre vzdelaný v tejto oblasti. Ďalej nesmieme zabúdať na to, že veľmi treba, a čo aj Európsky parlament a náš výbor veľmi podporuje, je samozrejme výučba jazykov. A keďže hovoríme už nielen o tom, že potrebujeme eh, vlastne materinský jazyk plus jeden, ale plus dva plus tri, možno viac jazykov. A takisto netreba zabúdať aj na to, že budeme potrebovať výučbu aj v jazykoch migrantov, čo sa napríklad objavilo aj teraz v správe Mládež v pohybe a veľmi sme o tom diskutovali. Naozaj treba, e, aby sme podporovali aj výučbu týchto jazykov, pretože nás to ako, ako Európsku úniu a európsku civilizáciu obohacuje. Ďalej treba určite nezabúdať na to, že potrebujeme získavať zelené zručnosti, čo znamená zručnosti v oblasti ochrany životného prostredia a ekológie. A to je vlastne príprava na, takisto na tvorbu tzv. zelených e, green jobs, zelených pracovných miest. Eh, takisto ako náš pán kolega Fisa Zaxela veľmi rád spomína, eh, tak určite je treba, aby sme zachovávali aj zručnosti, ktoré sú tu postáročia a ktoré sú vlastné európskej civilizácii a to sú určite niektoré zručnosti eh, v remeslách a v rôznych službách, ktoré už možno vymierajú, ale je dôležité, aby sme ako európske dedičstvo tieto zručnosti zachovali a preto je treba ich podporiť a podporovať ich výuku, aj keď okrajovo. Osobne si ďalej myslím, že veľmi potrebujeme podporiť e, neformálne a informálne vzdelávanie v Európskej únii, e, pretože práve vďaka napríklad neformálnemu vzdelávaniu, vďaka rôznym kurzom, vďaka rôznym diskusiám a konferenciám, na ktorých sa ľudia zúčastňujú, sa získavajú rôzne skúsenosti a zručnosti, ktoré nie je možné získať klasickým formálnym vzdelávaním, ako je možno e, spôsob komunikácie, možnosť diskutovať, vedieť, formovať svoju myšlienku, čo nie vždy je možné získať práve tým tradičným spôsobom spôsobom. Takisto by som veľmi rada zdôraznila veľkú a vysokú podporu z mojej strany pre e, celoživotné vzdelávanie, ktoré je potrebné zdôrazniť aj v tomto našom stanovisku. A samozrejme e, vysokú podporu, čím som skôr možno mala začať, e, odborného vzdelávania a výučby, a, pretože je to vlastne, tá, tá, vlastne ten sektor vzdelávania, ktorý najviac môže, môže vlastne ovplyvniť získavanie zručností pre, pre mladých ľudí. Takisto, keď hovoríme o odbornom vzdelávaní a tréningu, je veľmi dôležité spomenúť, že mali by sme sa e, nejakým spôsobom snažiť aj o adekvátne e, uznanie tohto vzdelávania v spoločnosti pretože veľakrát sa nám stáva, že mm, ľudia neakceptujú rovnako ľudí, ktorí majú len to stredné odborné vzdelanie ako ľudí, ktorí majú univerzitu, čo je veľmi nesprávne, pretože tieto zamestnania alebo títo ľudia by mali byť postavení na rovnakú úroveň, pretože e, sú obaja rovnako dôležití a nemôžeme všetci byť právnici, čo je moja obľúbená fráza. Takisto je dôležité spomenúť e, aspekt e, rodovej rovnosti a takisto e, by sme nemali zabúdať, že e, pri, každom, pri každej tejto skúsenosti alebo zručnosti musíme na toto vždycky dbať, aby nebolo to e, iba vzdelávanie jednej časti jedného pohlavia alebo druhého, aby naozaj to bolo rovné pre všetkých a takisto zapojenie ľudí, ktorí sú zdravotne alebo inak postihnutí, čiže ktorí sú zo znevýhodnenej, oblast, zo znevýhodnenej časti obyvateľstva. Ďalej nakoniec by som uzavrela tým, že e, keďže my sme si zmýlili dátum, tak my už máme toto stanovisko pripravené a dúfam, že už bude v blízkej budúcnosti poskytnuté všetkým kolegom z výboru. A budem veľmi rada diskutovať e, s tieňovými správdajcami, ale takisto s každým z mojich kolegov, ktorý má nejaké otázky. A veľmi rada si ich vypočujem. Ďakujem vám pekne. Vielen Dank. Ich glaube, in dem Moment brauchen wir nicht unbedingt Ďakujem. Myslím, že teraz nemusíme udelovať slovo komisie, alebo chcela by sa komisia e, nutne vyjadriť. Chcete niečo povedať? Komisia, alebo nie veľmi. Myslím, na budúce, e, keď už budeme mať návrh stanoviska, by ste sa e, mali alebo mohli vyjadriť. V poriadku? Dobre, ďakujem. Chcela by som poďakovať eh, Kataríne Nevedelovej za tento úvod a predstavenie programu pre nové zručnosti potrebné pre pracovné miesta. Niekoľko konceptov, s ktorými všetci súhlasíme. Chcela by som ich len zdôrazniť. Hovorila o kompetenciách, o nových zručnostiach a kvalifikácií. Myslím si, že ešte predtým je niečo potrebné, pretože potrebujeme pochopiť, aké pracovné miesta sa vytvárajú ako nové. Takže predtým, ako budeme ľudí vzdelávať, hovoríme o zelených pracovných miestach, hovoríme o bielých pracovných miestach pre starších ľudí a pre mňa nie je celkom toto rozlíšenie jasné. Ja som nikde nevidela nejakú písomnú informáciu alebo definíciu, čo to presne bude. Myslím si, že na toto by sme sa mali sústrediť. Pani Nevedelová tiež hovorila o pracovných miestach a schopnostiach, ktoré budú pre ne potrebené a akékoľvek už tieto pracovné miesta budú, akákoľvek to už bude, tu už bude potrebná e, kreatívnosť alebo inovácie. Myslím si, že sa musíme na ne sústrediť tu, pretože budeme musieť o nich vedieť, aké tieto pracovné miesta budú, aké schopnosti sa pre ne budú vyžadovať, e, aké vzdelávanie e, bude potrebné. Ďakujem. Mám dojem, že pán Michal Deutsch za komisiu by sa chcel predsa len vyjadriť, nie? A kto je ten, eh, ten pán tam? Eh, vyzerá tak eh, sklamane. Možno by ste sa chceli vyjadriť, mám dojem. Ak sa chcete ujať slova, nech sa páči. Veľmi rada vám ho udelím. Myslela som si iba, že za vašu stranu to nebude potrebné. Nie som pán Deutsch, som François Debros, som z generálne riaditeľstva pre zamestnanosť. Je to moja prvá návšteva v tomto výbore. Nie, ja som nechcel vystúpiť v mene komisie v tejto fáze vašich diskusí, ale dúfam, že na budúcom stretnutí, keď sa bude diskutovať o tejto správe, tak s veľkou radosťou ja aj moji kolegovia vystúpime. Keďže to bolo prvýkrát, e, keď ste prišli, tak e, taká to bola moja reakcia. Niekto ďalší sa chce ujať slova? Pán Valtimor? Oui, uh, pardon, Ďakujem. Stanovisko pani Kataríny sa mi zdá byť veľmi zaujímavé. Ide tu o tú, o tú tému nových pracovných miest, Nechcem, aby sa naša práca sústredila iba na otázky informačných technológií a na jazyky. To sú dva dôležité body. A e, mladí e, e, e, ľudia, absolventi humanitných vied, ktorí e, e, nenachádzajú prácu, tým radíme, aby sa naučili veľa jazykov a aby dobre ovládali prácu s počítačom. Ale v našej spoločnosti e, narastá potreba Ehm, ešte aj eh, iných eh, zručností. Ja som bol eh, učiteľom. Ide o to, aby si ľudia vedeli sami, ja neviem, opraviť ehm, vodovodné batérie. To nevedia. Chýba tu také, taká schopnosť zaoberať sa určitými vecami, ktoré, ktoré ľudia už postupne strácajú Takže nemali by sme zabúdať aj na toto. Dnes vieme, že v New Yorku sú ľudia, ktorí si robia záhrady na terasách, lebo chcú pestovať svoju vlastnú zeleninu. Takže je tu tento návrat eh, k eh, pestovaniu vlastnej zeleniny a ovocia. Ehm, na, ehm, vlastne návrat k spoločnosti, ktorá by nebola len zameraná na, mm, na to, aby sme niečo využili a potom zahodili návrat k remeslám. Samozrejme, nemajú sa všetci vrácať k remeslám, ale mohli by sa naučiť niektoré z tých, z tých kompetencií, ktoré sa už e, vytrácajú. Chýbajú nám, e, chýbajú nám kvalitní krajčíri napríklad. E, celá, celá séria e, profesí na tej strednej úrovni, ktoré, ktoré zanedbávame. Týmto by sme sa mali tiež zaoberať. Myslím si, že sa nás to týka všetkých. Mali by sme vedieť snívať, nie? Hvala za besedo, gospa predsedujoča. Ďakujem pekne, pani predsednička. Len veľmi stručne chcel by som dodať následovné. Predpokladám, že školy nikdy neboli v ťažšej pozícii ako dnes, pretože sú rozličné typy hospodárskych systémov. Máme predpriemyselnú, priemyselnú, popriemyselnú spoločnosť Teraz poinformačný vek máme, takže je veľmi ťažké predpokladať, aké budú potreby v oblasti pracovných miest, ktoré sa v budúcnosti vytvoria a preto potrebujeme eh, lepšiu prepojenosť medzi hospodárskym systémom a vzdelávaním. Ehm, ak školy budú izolované, tak sa jednoducho tieto zručnosti nevyvinú a produkty, ktoré hospodárstvo potrebuje, neprídu. Ďakujem. Myslím si, že by sme navrhu mali tiež poukázať na to, že v škole je možné naučiť sa aj takým veciam, ako je podnikavosť. Ľudia, mladí ľudia, malo by sa poukazovať na to, že môžu sami vziať niečo e, do rúk. Medzičasom som spoznala veľmi veľa mladých ľudí, ktorí si e, zorganizovali vlastný, vlastný podnik so celkom e, zaujímavými e, nápadmi a funguje im to. Takže tie možnosti, ktoré ľudia majú v sebe, najprv na ne majú prísť. A preto by sme mali mladým ľuďom už veľmi skoro štepovať tú myšlienku, že sa môžu chopiť oni sami iniciatívy, že nemusia čakať na to, aby niekto prišiel zvonku a niečo im umožnil. Takže v škole sa dá toho urobiť veľa, nie všetko, ale veľmi veľa. Na to potrebujeme aj učiteľov, ktorí to môžu deťom sprostredkovať. Preto by sme e, mali vplývať aj na vzdelávanie učiteľov. To možno v ďalšej generácii programov bude možné. Mohli by sme týmto uzavrieť diskusiu k tejto predbežnej informácii o e, stanovisku pani Nevedelovej. Súhlasili by ste? Dobre, takže e, ďakujem ti a želám ti veľa úspechov v tvojej práci pod 6 e, nášho programu Európska platforma proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu. Slovo odovzdávam týmto našej kolegyni Kosta, ktorá sa tiež e, e, zamýšľala na touto témou predtým, než nám e, teraz ju predstaví. Ďakujem pekne, pani predsednička, ako už vedia tí, ktorí boli spravodajcami veľmi teda krátkých správ. Všetci sú si vedomi toho, že som musela byť naozaj veľmi, veľmi stručná v tých bodoch, ktoré som chcela spomenúť, aj keď je veľmi veľa ďalších tém, ku ktorým potom predkladám napríklad aj posmeňovacie návrhy a som samozrejme úplne otvorená vašim návrhom. Eh, ešte ako prvý bod by som chcela zdôrazniť, eh, aké je tu silné prepojenie medzi investíciami do kultúry a vzdelávania a znižovaním chudoby a sociálneho vylúčenia. Toto eh, je v tej celej platforme síce, ale nie je to dostatočne hlboko zanalizované. Toto si myslím a preto žiadam, aby členské štáty už vo svojich reformných národných e, plánoch, ktoré majú predkladať, e, spomnuli aj investície do týchto sektorov. A ďalší bod, ktorý chcem zdôrazniť, e, ide o odporúčanie komisii a členským štátom, aby sa venovali predčasnému ukončovaniu školskej dochádzky E, toto predstavuje e, jeden z dôležitých faktorov vylúčenia, sociálneho vylúčenia, aby podporovali aj zainteresovanie e, postihnutých rôznymi formami v oblasti vzdelávania, aj pracovania formou nejakých programov stáži a podobne. Takisto treba implementovať neustále vzdelávanie Um, kvalifik- kvalifikačný rámec. Je to veľmi dôležité na zvyšovanie kompetencií zamestnancov. A štvrtý bod, e, zabezpečiť e, vo vzdelávaní, zabezpečovanie nášho e, cieľu, aby deti e, e, od 4 rokov boli zainteresované do aby chodili do materských škôl, aby teda chodili do nejakých vzdelávacích zariadení ešte predtým, než pôjdu do škôl a aby sa mohli venovať športu a takisto podporovanie e, jazykovej výučby. Tu ide obzvlášť o kategóriu migrantov. A Ide aj o kultúrne e, vyjadrovanie, e, e, podporu kultúrneho vyjadrovania sa v oblasti sociálnej inklúzie a integrácie. Podpora znevýhodnených občanov je veľmi dôležitá v tejto oblasti. Prístup k európskym programom mobility, Um, aj v oblasti Youth on the Move. Uh, treba podporovať uh, medzigeneračné uh, programy um, aj v oblasti internetu. A potom by som ešte chcela spomenúť vzdelávacie programy druhej šance pre Um, mladých ľudí, ale aj pre dospelých, e, zainteresovanie mimovládnych organizácií, pomoc e, zo štrukturálnych fondov pre túto oblasť. Chcela by som ešte povedať, že je potrebné zohľadniť kompetencie a know-how e, chudobných ľudí. Často ich vnímame ako príjimateľov pomoci, ale treba si uvedomiť aj ich kompetencie možno e, práve e, aj v tom type zamestnaní, ktorý sme spomenuli e, pred chvíľou. A potom treba aj valorizovať potenciál dobrovoľníckej činnosti, pokiaľ ide o znižovanie chudoby. Tiež sú tu pozmeňovacie návrhy, ktoré sa ju ďalšími témami, téma vzdelávania sociálnych pracovníkov. Potrebujeme, aby naše služby, ktoré sa zaoberajú lepším, e, e, inkluzívnejším poskytovaním e, sociálnej pomoci, aby títo ľudia mali zvýšené kompetencie. Ide o formálne, neformálne kompetencie, ktoré by sa takisto mali dostatočne valorizovať. A je to dôležité, pretože to má silný vplyv na znižovanie chudoby, ale, nie, ale chýbajú tu dostatočne silné štatistiky v oblasti efektivity vzdelávania na, na vlastne e, to, to ako, sa, ako, ako ľudia vystúpia z chudoby. Toto by bolo veľmi, veľmi dôležité. Ďakujem za pozornosť. Ja ďakujem vám, pani Hannibal. You, ďakujem pani predsednička, ďakujem pani Kosta. Chcela by som upozorniť na niekoľko vecí. Otázka predčasného odchodu zo škôl, to je veľmi dôležité. Jedna z vecí, ktorú som zistila, keď som robila správu o predškolskom vzdelávaní, e, bolo, ako, dôležité, ako je dôležité zabrániť takýmto predčasným odchodom zo školy a aké je tu prepojenie s predškolským vzdelávaním. E, Takže bolo by dobre toto spomenúť, pretože je k tomu veľa dôkazov. Predčasný odchod zo škôl, e, to je veľmi dôležitá, dôležitý problém. Tiež musíme zdôrazniť e, otázku migrácie, pretože mnohí z tých z migrantov žijú v chudobe a sú sociálne vylúčení. Sú to, mm, neviem, či je to v iných krajinách iných, ale my ich voláme skupiny etnických menšín, sú to emigranti a rada by som e, toto zdôraznila, pretože toto sú ľudia, ktorí sú skutočne vylúčení. E, možno by tam mm, boli možné nejaké opatrenia v oblasti vzdelávania, aby sme sa naučili niečo z krajín, odkiaľ pochádzajú, aký je tam systém vzdelávania, aby neboli marginalizovaní. že sú to rozličné stanoviská a vidíme, že tieto správy sú veľmi prepojené. Tak všetko súvisí s 2020. Výbor pre zamestnanosť. Máme tu pána Haltusa. Je tu? Nie? Dobre. Pani Kosta. Môžeme túto tému teda uzavrieť zatiaľ a e, vy e, budete pokračovať ďalej vo vašej práci. Ďakujem pekne. Takže, kde je Kula? Nie je tu. A pritom je teraz na rade jeho téma Európsky semester. Takže, mohol, mohol by niekto iný sa k tomu vyjadril? Máme teraz diskutovať o tejto téme Európsky semester, aj keď e, pán Takula nie je prítomný. Chcel by sa niekto vyjadriť na túto tému predtým, než sa bude môcť vyjadriť pán Takula? Nie je tomu tak? Je to uh, trošku zvláštny výraz, musel sa s ním najprv stotožniť. Európsky semester, potom si nevie vlastne nikto nič predstaviť. A myslím, že by sme sa naozaj s ním mali oboznámiť, e, pretože e, je to často diskutovaný výraz. A teraz pán Kelly, Európsky semester. Ďakujem pekne, ako ste povedali tak je to základným aspektom riešenia súčasnej situácie. Snažte sa zaistiť, že sa poučíme z krízy a že uskutočníme semester, kde krajiny sa spoja, spoja svoje politiky, svoje rozpočty a to je veľmi dôležité. Ja môžem hovoriť menej mojej krajiny, ak by sme za ostatné roky mali nejaký semester, tak eh, narastajúce výdavky by sme minimálne identifikovali a nejaký odborník zo zahraničia by mohol povedať, že toto vás zrujnuje. Takže myslím, že to je jeden aspekt celkového balíka, ktorý spúšťa Európska únia na zaistenie že keď eh, nájdeme východisko z hospodárskej recesie, tak eh, nebude vládnutá eh, neopatrnosť, ktorá bohužiaľ už sa pred ďalšími voľbami prejavuje dobre. Ďakujem pekne a vidím, že pán Takula prišiel, nech sa páči. Hanu Takula. Ďakujem pekne, pani predsednička. No Nož na úvod sa chcem ospravedlniť, že som prišiel trošku neskôr, pretože momentálne sa v hospodárskej politike deje veľmi veľa dôležitých vecí a je to dôležité pre náš výbor. Vieme, že bohužiaľ komisia pokladá vzdelávanie za samozrejmosť, takže sa to niekde neuvádza, ale podľa mňa, ak chceme kvalitných zamestnancov na pracovnom trhu, tak eh, v celej Európe musíme poskytovať dobré vzdelávanie. No a aby sa nám to podarilo, musia byť kvalitné školy. A to platí už pre základné školy. A práve v období hospodárskej krízy a recesie treba investovať v prospech škôl. Pretože tie vytvárajú pracovné sily, kvalitné pracovné sily pre pracovný trh. Čo sa týka vzdelávania učiteľov, to je tiež veľmi dôležitý bod. Ak budú, budeme mať kvalitných učiteľov, tak aj školské výsledky budú lepšie. Takže komisiu treba trošku do toho dotlačiť, keď chceme udržateľný rozvoj. Nesmieme zabúdať na školy. Výuka v školách je kľúčovým bodom. Tým zabezpečíme udržateľný rast a to je isté aj cieľ nás všetkých a komisie. No. V tomto bode je dôležité, teda neustále hľadať do budúcnosti. Treba dlhodobo investovať v Európy už boli horšie obdobia ako momentálna kríza, napríklad po druhej svetovej vojne. Boli v Európe veľmi ťažké časy v mnohých krajinách bolo treba platiť vojnové reparácie, zahraničné dlhy boli vysoké, zničená bola infraštruktúra, rast bol nulový, ale už zakladateľe Európskej únie a jednotlivé krajiny povedali, že treba teraz investovať do vzdelávania, pretože to sa vyplatí. Európa je teraz príliš zadlžená, ale dlhodobo tiež stále treba investovať do vzdelávania, pretože časom sa to vráti. Tým sa Európa posilní a v budúcnosti ostane konkurencieschopná. Pani predsednička, bola prijatá stratégia Európa 2020. Vzdelávanie je tam veľmi dôležitá téma, aj to tam uvádza ale myslím, že potrebujeme trochu ambicioznejšie ciele. Myslím, že ciele treba definovať celkovo ambiciózne a myslím, že to, čo sa týka pre, predčasného ukončenia školskej dochádzky, tak tie čísla sú príliš vysoké hovorilo sa tam niečo o 20%, no to je príliš veľa. Nula. Malo by to byť 0%. Nikto by nemal predčasne ukončiť školskú dochádzku. 10% je tiež príliš veľa. Takže treba skutočne sa snažiť, aby nikto neostal bokom. Preto potrebujeme ambiciozne ciele. Ďalej je tu otázka, aké meradla používate alebo sa používajú v rôznych krajinách. Momentálne vo Fínsku sa hovorí o tom, že každý deň Peťa z 30 mladých alebo 5 osôb po 30 prečasne prinútených odísť do dôchodku. A to stojí milióny. A to stojí skutočne milióny. No a Fínsko je v tomto bode na prvej priečke rebríčka v Európe. Takže každý, kto sa tu vyčlenuje alebo vyčlení, je strata. Ja by som chcel vyzvať, aby ľudia odvážne pristupovali k jednotlivým osudom. Netreba všetko merať a vidieť cez prízmu hospodárstva. Je dôležité, aby sme vybudovali zodpovednú spoločnosť. Takže ešte raz apelujem na komisiu, program mal byť neustále e, témou a vzdelávanie. Vzdelávanie je absolútne nevyhnutné a treba sa snažiť vychovávať vysoko kvalifikovaných zamestnancov. Pani predsednička, to je všetko na teraz. No a ďalej by som veľmi rád a s vami hovoril o tejto zaujímavej téme. Ďakujem pekne. Pán Papa Nikolau. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ε, είμαι ο σκιώδης για το... Pani predsedníčka, som tieňovým spravodajcom k tejto otázke za EPP a chcem poďakovať pánovi Takulovi, spravodajcovi, za jeho príspevok. A ja chcem niečo doplniť e, do tejto prvej diskusie. O čo ide, čo je v hre. tomto stanovisku nášho výboru a ako môžeme využiť túto príležitosť, ktorá sa nám ponúka. Súhlasím so spravodajcom, že sú tu ambiciozne ciele, ktoré si musíme vymedziť. Chcem tiež pripomenúť, že mali sme ambiciozne ciele aj v Lisabonskej stratégii a nepodarilo sa nám ich dosiahnuť, keď sme vytvárali novú stratégiu na rok 2020, tak sme povedali, Nepodarilo sa nám to v minulosti, teraz sa nám to podarí viac. Skutočno, že teraz máme tento európsky semester koordinácie hospodárskych politík, máme príležitosť e, nasledovať pokrok e, v tých cieľoch a musí tu byť aj kritika, keď konštatujeme, že ciele sa zatiaľ nesplňajú. Keď sa budeme venovať oznámeniam komisie o prvých bilanciách, o prvých hodnoteniach, ktoré sa zrealizovali, môžeme povedať, že na rok 2020 tie ciele, ktoré sme si stanovili, ktoré sme si stanovili, mm, pokiaľ ide o nedokončenú školskú dochádzku, ale aj percento Európanov, ktorí majú univerzitné vzdelávanie, vzdelanie a percento týchto z týchto prieskumov ukazuje, že sa nám nepodarí dosiahnuť, dosiahnuť ciele, ktoré sme si stanovili. Ak vezmeme do úvahy aj tú skutočnosť, že v tomto oznámení komisie nemáme špecifikované zdroje vymedzené v členských krajinách na vzdelávanie, tak e, ja som potom toho názoru, že tu je príležitosť a v podstate je to výzva pre náš výbor, aby sme zdôraznili tieto témy. A ako povedal spravodajca, takto by sme mohli ukázať, že na to, aby sme dosiahli naše ciele, musíme dať dôraz na tieto otázky, musíme mať politické rozhodnutia, ktoré umožnia naplniť tieto potreby. Ak prepojíme toto oznámenie komisie a ja sa tu pridávam k spravodajcovi, myslím, že máme príležitosť vymeni, vymieňať si názory pravidelne, tak keď čítame toto oznámenie, ktoré sa týka opatrení na rozvoj, je tu vytvorenie európskeho rámca pre duševné vlastníctvo, preto aby sme dali dôraz na elektronický obchod. To znamená, že hovoríme o rozvoji, ale my ako výbor pre kultúru máme tiež dôležitú úlohu, ktorú musíme zohrávať. Hlavne pokiaľ ide o ochranu duševného vlastníctva. A to opakujeme neustále a vidíme, že tie problémy sú vážne. Nebudem o, o tom hovoriť viac v rámci tejto prvej výmeny názorov. Chcel by som ale povedať, že súhlasím e, s týmto postupom európskeho semestra. Je to príležitosť, aby sme sa priblížili alebo aby sme e, e priblížili e, ciele a politiku. A my všetci, predsedovia v našom parlamente by, by sme mali mať stanoviská, ktoré nebudú len konceptom, ktorý bude teoretický, ale bude to ovocie výmeny názorov, úvah, preto, aby sme dosiahli naše ciele. Ďakujem. Vatimo? Pán Vatimo. Ďakujem. E, spomínam si, že na začiatku, myslím, že to bola pani predsednička, sa zamýšľal nad tým, čo to vlastne znamená tento európsky semester pre koordináciu hospodárskych politik. Z toho, čo som si doteraz vypočul, som to možno pochopil nesprávne, ale napríklad téma, e, ktorú spomínal pán Takula, predčasné opuštenie školskej dochádzky, súvisí s problémom Eh, koordinovania európskych politík medzi sebou alebo eh, medzi rôznymi eh, členskými štátmi v tejto oblasti. Ak medzi európskymi krajinami bude jedna alebo určitá skupina, ktorým sa podarí drasticky znížiť vlastne výdavky v sektore vzdelávania, tak čo budeme robiť my? Budeme sa koordinovať medzi sebou? Možno e, by sme to mohli e, aspoň spomenúť, e, opúšťanie školskej dochádzky. To znamená aj, že školy opustia možných žiakov. Nielen, že žiaci opúšťajú tieto školy, a to v dôsledku znižovania investícií v oblasti školstva a vzdelávania. Má k tomu čo povedať aj Európa v tejto téme, takže neschovávajme sa E, za e, určitými témami. Je tu problém určitých krajín, ktoré značne znížili e, investície do vzdelávania a do školstva. Mali by sme na toto pamätať, nemali by sme túto tému opomínať. Ešte niekto? Pani Kosta, nech sa páči. Plne zdieľam to, čo tu práve odoznelo. Pán Takula hovorí, právom, že cieľ e, tých 20 ktorý si stanovujeme, teda v oblasti zníženia e, predčasného ukončovania školskej dochádzky, že je prí, príliš málo ambiciózny. V mojej e, krajine sme si stanovili 15-16 v tejto oblasti, takže naozaj v Európe sú úplne odlišné danosti v tejto oblasti. A veľa sa toho nezmenilo oproti tomu, ako vyzerala situácia pred desiatimi rokmi v oblasti znižovania školsk- e, prečasného ukončovania školskej e, dochádzky. Mali by sme síce e, rešpektovať princíp subsidiarity, ale predsa len by tu mali byť povinnosti v oblasti benchmarkov, výmeny e, správnych postupov a mali by sme nejako zabezpečiť povinnosť pre, štáty, pre členské štáty, aby neznižovali drastické investície do vzdelávania a do školstva. Um, ďalšia otázka sa týka napríklad ďalšej dôležitej témy, teda ide o to, aby sme navrhli Eh, aby sme sa vyhli tej istej frustrácii, ktorá súvisela s Lisabonom, eh, pokiaľ je teda otvorenú metódu koordinácie v tejto oblasti, aby eh, sa konštantnejšie monitorovala situácia Eh, aby sme mali ľahší prehľad v roku 2020 o tom, ako sa nám podarilo dosahovať tieto eh, ciele, ktoré sme si stanovili. Eh, v oblasti vzdelávania investície do vzdelávania učiteľov sú veľmi dôležité. Je to veľmi dôležitá tematika. Škola by takisto nemala zabúdať na znevýhodnené osoby, a takisto ide aj o e, kodanský proces a boloňský proces, e, európsky rámec, e, ktorý by mal viesť k čomu? K rovnosti príležitostí medzi študentami. Ide aj o uznávanie kreditov, diplomov a podobne. Tu treba toho ešte veľa urobiť na európskej úrovni. Toto by sme tiež teda mali e, vložiť medzi tie e, ciele, ktoré sa majú presnejšie sformulovať. Pre mňa bol európsky semester. Na ten výraz si budem musieť ešte zvyknúť. Je to také trochu zvláštne meno. Neviem, či v nejakom inom jazyku to znie pochopiteľnejšie, neviem, e, čo si myslia túto ľudia v zadných radoch. Možno si myslia, že to je semester na vysokej škole No, to je taká typická, taký typický eurožargon. Ja myslím, že ak by sme mali tým dosiahnuť to, čo chceme, tak eh, čo skoro zistíme, musíme zistiť, čo rôzne krajiny naplánovali v jednotlivých oblastiach vo svojich rozpočtoch. A dôležité je vidieť aj, čo robia v iných oblastiach, pretože my a vlády si stanovili veľmi ambiciozne ciele. Oni chcú znížiť mieru predčasného ukončenia eh, školskej dochádzky, znížiť, zvýšiť, zvýšiť počet eh, vysokoškolských absolventov. No, sú to eh, veľmi ambiciozne ciele, tak ako v Lisabonskej stratégii, kde sme mali veľmi veľa cieľov a žiadne sme nesplnili z jednoduchého dôvodu, pretože nikto to nekontroloval. Ja som bola predtým učiteľka, a preto viem, ako sa to robí. Ja som vždy kontroloval, či si žiaci urobili domáce úlohy, ale tu eh, sa ministri nikdy nepýtali, či si niekto urobil domáce úlohy. No a európsky semester, vec, kde sa dá kontrolovať, či si všetci splnili domáce úlohy. No a ja dúfam, že to sa to bude kontrolovať. No tak ako hovoril Takula, Papa Nikola a ostatní. No a Dúfam, že to nezostane len na papieri, ale že to priniesie konkrétne výsledky. Áno, chcel si ešte niečo povedať, nech sa páči. Áno, ďakujem pekne, predsednička. Komisia by som možno k tomu mala vyjadriť, zaujať nejaké stanovisko. tento tomto programovacom období sa teraz dá konštatovať, že politika ide jedným smerom. Ale politika by mala predovšetkým byť zameraná na budovanie budúcnosti. Takže nie len tak, že kontrolujeme dianie, nie, potrebujeme hľadieť do budúcnosti. No a preto sa musíme poučiť z toho, čo sme zistili v rámci Lisabonskej agendy z toho sklamania. No a ja som, keď som si prečítal dokument komisie, tak som zistil, že komisia nechápe isté základné veci. Napríklad vo Fínsku sa veľmi často hovorí a opakuje, že možno nebudeme potrebovať žiadne polnohospodárstvo, pretože mlieko sa dá kúpiť v obchode, možno nebudeme potrebovať žiadne e, zdroje energie, pretože predsa elektrický prúd je v zástočke. No a možno komisia má pocit, že zamestnancov nájdeme na úrade práce. Ako keby nechápali niektoré súvislosti. Tieto veci sú rozhodujúce ja ich vyjadrím v môjom návrhu, takže kvalita vzdelávania, udržateľný rozvoj na základe kvalifikovaných zamestnancov. Potrebujeme kvalifikovaných zamestnancov, pretože inak nezaručíme rast, závisíme od systémov vzdelávania, vysokoškolského vzdelávania a od kvalitných učiteľov. No a preto je dôležité, aby sa v celej Európe investovalo do vzdelávania učiteľov a do celoživotného vzdelávania. Máme veľmi dobré ciele, ale ja už som povedal, cieľ by malo byť nulová, nulový, nulové ukončovanie prečasnej, nulové predčasné ukončovanie školskej dochádzky. No a to bude potom skutočne pridaná hodnota Európy. Dobre, ďakujem pekne. Tým je to na dnes ukončené. Ďakujem, želám veľa šťastia. No tým je dnešný program ukončený, pretože pani Vasiliu nemohla prísť. Verejné, verejné, verejná časť je ukončená. Ďakujeme tlmočníkom a budeme pokračovať sa zásadní koordinátorov a prosím, aby všetci nekoordinátori opustili miestnosť. Ďakujem.